Dobrý deň, dámy a páni, srdečne vás vítam späť na zasadnutí výboru EMPL. Ja dnes na chvíľu nahradím pani Nikolsonovú, pokiaľ sa nevráti. A prvým bodom je bod číslo 17, Európsky semester pre koordináciu ekonomických politík. A výročný prieskum rastu 2020. Myslím, že by sme mohli začať a slovo dostane pani Betty a pardon, pani Klára Dobrev dostane slovo. Spravedlňujem sa. Máte slovo. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Budem pokračovať po maďarsky, ak vám to nevadí. Takže prosím, nasadte si slúchadlá. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsednička. Ja by som rada začala tým, že sú tu dva zásadné fakty. Poprvé zvýšenie miest, ktoré sme sledovali minulý, minulých rokoch a neurobilo niečo proti tomu, aby sa zlepšila situácia chudobných a nízkopríjmových skupín. Dnes jeden zo šiestich zamestnancov má nízky príjem a ten trend sa prehlbuje. Nie je to len spoločenská nespravodlivosť, pretože to oslabuje demokraciu, ale aj našu schopnosť už prešli doby, keď zle kvalifikovaní a závislí a nízkopríjmoví zamestnanci no, boli šírení. No a tí, ktorí sú dnes v tejto skupine, sú odsúdení na chudobu. Dnes, keď hovoríme o konkurencieschopnej Európe, musíme sa riešiť aj túto otázku. No a boj proti klimatickým zmenám je našou základnou úlohou, ale my politici to nezvládneme sami. E, očakávame od stovek miliónov Európanov, že zásadne zmenia svoj každodenný život, svoje každodenné aktivity, ako sa obliekajú, aké kúrenie používajú, alebo ako kúria a tak ďalej. No a v tomto vzťahu, e, ohľade sa budú musieť zmeniť aj podniky, niektoré pracovné miesta zaniknú alebo sa zmenia. No a keď eh, týchto ľudí nedokážeme obrátiť na našu stranu, tak eh, môžeme si dávať krásne politické ciele, ale ostanú neúspešné. Ak sa nám nepodarí zaistiť eh, bezpečnosť a istoty pre ľudí, tak naše ambície budú odsudené na neúspech. Keď hovoríme o sociálnej Európe, tak súčasne hovoríme o sociálnych aspektoch ekologickej dohody, no aj o tom, že potrebujeme a bojujeme za zelenšiu Európu. A práve preto v mojej správe, bez toho, aby som zmiňovala všetky prvky, zdôrazním nasledujúce body. Je vlastne, aby daňové alebo je dôležité, aby sme zmenili systémy v štátoch, aby zmenšili príjmové rozdiely. Potrebujeme eh, posilniť práva odborov, potrebujeme rozsiahlu stratégiu proti európskej chudobe a rovnako sa musíme zaoberať chudobou detí. Musíme sa sústrediť na to, aby zhorčujúce, zhorčujúce sa výsledky na školách a veľmi často závisia od chudoby a vylúčenia a preto sa musíme sústrediť na systémy vzdelávania a bojovať proti chudobe. Len takto budú môcť deti sa ďalej rozvíjať a potrebujeme silný program garancie pre deti ďalej. Situácia žien na pracovnom trhu, túto situáciu treba zlepšiť. V tejto oblasti sme už robili veľa, ale nie dosť a neustále sa objavujú nové a nové výzvy. Zamestnanosť mladých žien a žien, ktoré chcú vstúpiť na pracovný trh, sa stretávajú so špecifickými problémami, ale čelíme aj novým výzvam. Tie deti, ktoré sa za, starajú o rodinu, o starších rodičov alebo chorých príbuzných, E, tiež musia ostať na pracovnom trhu. Ich e, skúsenosti sú neznesiteľné. E, my musíme postarať a o tieto osoby. Poprvé musíme rozvíjať systémy starostlivosti od deti a tiež elementy sociálneho zabezpečenia a sociálnej starostlivosti. A ďalej hospodárstvo v budúcich rokoch veľmi pravdepodobne spomalí svoj rasta a rozvoj. A preto Európska únia a, a európske inštitúcie sa musia sústrediť na dôsledky a skúsenosti krízového manažmentu z roku 2008 až 2009. Vidíme, že sociálne výdavky nemôžeme krátiť. Vidíme, aké dopady to má na zmier v spoločnosti a dlhodobú konkurencieschopnosť. Aj hospodárske, sociálne a ekologické aspekty ukazujú, že sú, by mali byť rovnocené. Neexistuje žiadna euro, zelená Európa, konkurencie, schopná Európa, silná Európa. Bez toho by bola silná sociálna Európa v mojej správe som tieto veci chcela zdôrazniť. Do 28. januára môžu byť predkladané pozmeňujúce návrhy v anglickom jazyku, pretože tie termíny sú veľmi krátke. No a dúfam, že Európsky parlament tým vyšle veľmi silné je, silné posolstvo, význam sociálnej Európy sa v minulých rokoch výrazne zvýšil. Ďakujem pekne. Áno, ďakujem pekne eh, za eh, prezentáciu vašej správy. A v prvom kole výmeny názorov dostanú slovo koordinátori. Ako prvý dostane slovo pán Radke, nech sa páči. Áno, pani predsedníčka, vážená pani spravodajkyňa, ďakujem veľmi pekne za vašu správu a za prácu, ktorú ste doteraz odviedli a rovnako ďakujem za intenzívne, intenzívnu prípravu a výmenu názorov s niektorými tieňovými spravodajcami. Téme to, čo som počul dnes a aj to, čo som počul v našich minulých rozhovoroch, musím povedať, že obsahuje to mnohé veci, ktoré idú správnym smerom. Niektoré detaily sú ešte sporné, ale kvôli tomu sa stretávame. Ja sa teším na spoluprácu s vami a želám vám veľa úspechov. Pani Jongerius, nech sa páči. Ja to poviem veľmi stručne a poďakujem kolegyni Kláre eh, za predstavenie eh, jej správy. Ja si uvedomujem a uvedomila som si, eh, keď sa vypracovala táto správa, že preruší, um, preruší Vianočné sviatky a že na prácu nás dostane veľmi málo času. takže ja ďakujem za tú prácu, ktorá bola doteraz odvedená. Nemám veľmi čo dodať k obsahu, aj keď napríklad v, tej, v tom období od dnes do 28. januára možno ešte vypracujeme nejaké pozmeňujúce návrhy, ale myslím, že spolupráca tieňových spravodajcov a spravodajkne prebehne bez problémov. Ďakujem pekne. Ventoren, ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ja by som na úvod chcela poďakovať spravodajkyni za jej prácu, ktorá je veľmi dobrým smerom. No, ďakujeme aj komisii za e, integráciu cieľov udržateľného rozvoja Európskeho semestra. No, tá stratégia, ktorú predstavila Európska komisia, myslím, že tiež je dobrým smerom táto výročná stratégia. E, je, vychádza z neistého hospodárskeho kontextu, kde nemôžeme ignorovať sociálny element. Misia túto stratégiu e, dala do globálneho globálnej stratégie e, ekologickej e, dohody. Naša snaha o uhlíkovú neutralitu si ste cestou rovnosti, spravodlivosti, udržateľnosti. Musíme e, pomáhať zamestnancom v Európy. Potrebujeme nové udržateľný, nový udržateľný rozvoj. Európske štáty majú, potrebujú mnoho nástrojov, ktoré sa dajú používať. No a treba implementovať odporúčania komisie v rámci tohto semestra. Prepačte, trochu pomalšie. No a rovnako ekologicky, ekologická transformácia nebude stačiť. Potrebujeme vytvárať aj Európu sociálnej spravodlivosti. Tak ako sa hovorí v stratégii komisie, e, digitálny rozvoj bude mať dopady na zamestnanosť a zamestnania, aká digitálna sféra bude e, vplývať na pracovný trh, e, vyvoláva aj množstvo, množstvo víziev, konkrétne platformy a ich vplyv na sociálne, sociálnu situáciu hospodárstvo Európy je ohrozené spomalením, no a tak ako povedala spravodajkyňa, množstvo osôb, ktoré sú ohrozené chudobou, konkrétne ženy, je už veľmi vysoké, bude sa to v budúcnosti zvyšovať. My musíme teda posilniť naše finančné nástroje v prospech boja proti chudobe a podporovať zamestnanosť mladých Rovnako potrebujeme pomáhať deťom pomocou garancie pre deti, boj proti chudobe, zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti mladých musí byť naša priorita. Ako poslanci musíme dávať veľký pozor na udržanie financovania. Okrem toho by som chcela poďakovať za prvú fázu konzultácií so sociálnymi partnermi o minimálnej mzde. No a na záver by som rada ešte povedala, e, že Valdis Dobrovskis, e, že potrebujeme hospodárstvo v službách ľudí a tak treba poistiť sociálnu dimenziu európskeho semestra, tak aby sa stala skutočným nástrojom v službách ľudí e, v, ktorá, pri čelení rôznym výzvam. Ďakujem pekne. Pani Langenzipen, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne. V mene zelených by som rada poďakovala Klare Dobrev za vynikajúcu prácu. Ďakujem veľmi pekne. Ja vítam zameranie na to, že vyzýva komisiu, aby vytvorila eh, rámec o minimálnej mzde, tak ako už bolo eh, spomenuté, a aby sa odstránil rozdiel platov medzi mužmi a ženami. Predložíme viacelé pozmeňujúce návrhy, ale eh, rádi by sme chceli vyzvať komisiu, aby prijala európsky rámec pre bezdomovectvo a prevenciu bezdomovectva a pomocou proaktívnych a reaktívnych opatrení na základe vstupov relevantných a MVOčiek. A rovnako sme pripravili pozmejúce návrhy o bývaní a otázkach a ľudí s postihnutím. Tešíme sa na zasadnutia tieňových správodajcov a opäť môžem len poďakovať. Ďakujem pekne. A pán a Rail, nech sa páči, vážená pani a predsednička, vážená pani spravodajkyňa, ďakujem za správu. V správe vychádzate z toho, že ekologická dohoda bude viesť k novému rastu a blahobytu. Ja si však myslím, že je to opačne zničí milióny pracovných miest, ktoré sú dobre platené a nehovoríme len o uhli, ale hovoríme aj o oceli a automobilovom priemysle. Len v Nemecku mm, tu budeme vplyvnúť 410 tisíc eh, pracovných miest. Uhlia a oceľ, oceľ boli koreňmi eh, tejto únie a keď eh, sa korene odrežú tak, zomrie celý stroj. A dúfam, že to nebude aj tak aj s úniou. Vy ste sa venovali aj vážnym problémom, napríklad eh, bezdomovectvu. Bezdomovectvo eh, narastá vo všetkých krajinách Európy, okrem Fínska. Fínsko vypracovalo dobrú koncepciu, možno by to bolo riešenie pre všetkých, ale treba hovoriť aj o tom, prečo to tak je. Eh, prečo rastú nájmy za posledných 10 rokov, nájmy v Nemecku narastli o 50%. Prečo to tak je? Európska únia nesie na tom svoju vinu keď tá politika negatívnych úrokových sadzieb k tomu, k tomu prispeli tu veľký záujem o nehnuteľnosti a preto narastajú aj nájmy. Máme pristahovalcov, nelegálnych imigrantov, ľudí z východnej Európy, ktorí prichádzajú, čoraz viac ľudí na trhu s bývaním, preto rastú nájmy, takže tým sa treba zaoberať. A ja myslím, že na mnohých problémoch, ktoré teraz máme, nesie vinu Európska únia. Rafalska, nech sa páči. E, bardzo dziękuję za takie klarowne. Veľmi pekne ďakujem za, za slovo. Przedstawienie tego sprawozdania. A ďakujeme za toto jasné, za toto jasné predstavenie a správy. Nie je to také vždy a preto Ďakujem za to mimoriadne. Existuje niekoľko oblastí, ktoré sú veľmi dôležité, sociálne, sociálna exklúzia, bezdomovectvo, ľudia s postihnutím, o tom hovoril kolega z Nemecka. Ešte stále sú tu nevyriešené otázky e, sociálnej nerovnováhy, no, problémy detí, situácia na pracovnom trhu a nezamestnanosť vo všeobecnosti. Myslím, že sa dá povedať, že situácia na pracovnom trhu v Európe je lepšia ako v minulosti, ale dá sa povedať, že keď je rastú dobrý, rast dobrý a keď sociálne investície, by mali reagovať správne na potreby, keď hovoríme o potrebách, tak a tým myslíme garanciu pre deti, minimálnu mzdu a netrpezlivo čakáme na to, aby sme zistili, aké riešenia to budú, pretože to, čo vieme zatiaľ, znie pomerne všeobecne. Hovorí sa o tom, že kohezná politika a financovanie koheznej politiky by sa nemalo znižovať. A ďalej sa hovorí o sociálnom fonde a tu by som chcela podporiť to, čo povedal kolega o ekologickej dohode. A potrebujeme sociálnu Európu a preto je tu na mieste otázka, či zelená Európa myslí na tých zamestnancov, ktorí nebudú môcť získať nové pracovné miesta No a my musíme dávať na to veľký pozor, pretože nikto takýto prechod nebude označovať za spravodlivý. No a nie je možné, aby všetky sociálne problémy v tomto dokumente o európskom semestri boli obsiahnuté. Ďakujem. Pani Pereira Zague bude ale poslednou rečničkou. Nie, nie je prítomná. Dobre. Takže pán Koša. Ďakujem za slovo. Európsky parlament každý rok príjma túto správu a Európsky parlament sleduje túto tému s veľkým záujmom. Dostali sme veľa pozmeňovacích návrhov a táto správa e, prezentuje e, pozíciu parlamentu. Veľmi ma teší, že o tejto správe diskutujeme a o tom, čo teda aké sociálne výzvy budeme mať v budúcnosti. Tá úloha je veľmi dôležitá, toho som si vedomý. Budeme dosta- teda dostaneme veľmi veľa pozmeňovacích návrhov. E, tu by som chcel zdôrazniť tri elementy. E, je dôležité, aby tá správa bola vyvážená, pretože politické skupiny budú dosť rozdelené e, v jednotlivých aspektoch a ich názory. Tí, ktorí sedia tu a ktorí zašľú pozmeňovacie návrhy, všetci máme ten istý cieľ, všetci chcú poctivú sociálnu Európu, poctivé e, sociálne riešenia e, problémov. A nesmieme ani zabúdať, respektíve členské štáty nesmú zabúdať, že v spolupráci s členskými štátmi e, musíme sa dopracovať k týmto návrhom riešení. Ja mám tri návrhy riešení a dúfam veľmi, že <clears throat> ten text e, to zohľadní. E, veľmi súhlasím s tým, aby európsky semester nadalej ostal ehm, nástrojom európskej e, hospodárskej sociálnej politiky, ale varujem pred tým, aby v rámci tohto európskeho semestra e, bolo zvolených ešte príliš veľa nasmerovaní pre rozšírenie. E, Teraz som za rozšírenie tém, ale najdôležitejšia otázka je vždy zabezpečiť sociálnu istotu. Čo sa týka európskej minimálnej mzdy, svojho času sme si vypočuli kandidátov, a ko- samotný komisár zdôraznil, že on neverí, že toto by a, a mohlo byť jeho riešenie, teda európska minimálna mzda. E, sú členské štáty, kde ešte stále nie je minimálna e, e, zabezpečená mzda. E, v Luxembursku je to 2200 eur a v Maďarsku 200 eur. Čiže samozrejme sa musíme toto tému zaoberať. Ja som skôr za riešenie, ktoré bude zamerané na to, aby členské štáty boli zapojené do práce a aby e, sa spoločne vypracoval rámec, aby členské štáty prekonali tieto rozdielnosti. E, e, kohezná politika je veľmi veľa projektov, ktoré čoskoro začnú ale tieto projekty, respektíve tie zdroje si môžu navzájom konkurovať alebo sa navzájom ohrozovať. Čiže ak e, zoberieme prostriedky zo sociálneho fondu a dáme to do iných projektov, tak je to dosť dôležité. Ja podporujem e, spravodajkyňu v tom, e, že chce zdôrazniť, že by sme nemali podporovať žiadne kroky, ktoré e, sú v rozpore so sociálnou politikou. A teší ma, že text spomína aj e, ľudí s postihnutím a takéto osoby, títo ľudia tiež potrebujú e, našu podporu. Thank you, just to remind you. Pekne ďakujem, len pripomínam dátumy lehoty na predkladanie pozmeňujúcich návrhov 22. január v rámci EMPO potom e, budeme schváľovať e, tieto pozmeňujúce návrhy 20. februára. Pani dobre ešte niečo e, na doplnenie? Nie, nie, veľmi sa teším na spoluprácu so všetkými skupinami a teším sa, že sa dopracujeme k silnej a dobre vyváženej správe. Bod číslo 18, návrh správy. Ten, tento bod bol naplánovaný na 15.30. Nemyslím si, že sú prítomní všetci kolegovia. Musíme počkať. Yep, at least for the commission. Minimálne musíme počkať na zastupcov komisie a aj na pána spravodajcu. To by pomohlo. Dobre, takže budeme čakať. Yes, Prepačte, kolegovia. Ďakujem za trpezlivosť. timing for certain points in the schedule. Dobre, takže myslím si, že to načasovanie zrejme zrušíme. Myslím si, že mm, sa nám, myslím si, že by sme mali byť efektívnejší. Obávam sa, že v tomto prípade musíme ale vyčkať. Nie všetci tieňoví spravodajcovia sú tu a nebolo by to férové, ak by sme nečakali. Takže poprosím vás o strpenie ešte pár minút. Ďakujem.

Okay, looks... Vážení kolegovia, zdá sa, že už eh, sme prítomní v sále všetci. Ďakujem veľmi pekne pánovi spravodajcovi, ktorý prišiel v predstihu. Myslím si, že tie časové plány by sme mali naozaj asi eh, vyňať z našich eh, agent, pretože nás to len spomaluje. Takže bod číslo 18 e, návrh správy k služb, verejným službám zamestnanosti. Nech sa páči, pán spravodajca, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Vystupím po portugalsky. Eh, Pre mňa to bola obrovská satisfakcia. Som rád, že som bol poverený vypracovaním tejto správy Ide o tému, ktorá súvisí aj s, so spoluprácou e, v sociálnej oblasti. To, je všetko, to sú všetko dôležité témy. Európa e, ešte e, vlastne je pomerne ďaleko od naplnenia očakávaní európskych občanov v oblasti zamestnanosti a sociálnych práv. Ale nesmieme zabúdať na to, že cieľ plnej zamestnanosti a sociálneho pokroku. To sú dva ciele, ktoré sa nachádzajú už v zakladajúcich zmluvách Európskej únie. Mali by sme ich zachovať pri živote. No a pokiaľ ide o náš návrh, ehm, tu išlo o to, že išlo o teda zachovanie štruktúry e, siete, e, tu išlo o tzv. PS Network, Súhlasíme všetci s tým, aby takáto iniciatíva na výmenu skúseností a ponaučení medzi jednotlivými oddeleniami pre zamestnanosť eh, v krajinách Európskej únie, aby teda takáto spolupráca pokračovala. Zhrniem to, tento návrh komisie je pozitívny, vidím tu výhody v tom, že Financovanie tejto siete bude priamo napojené na viacročný finančný rámec 21 až 27. To vnímam ako výhodu a takisto som rád, že komisia zahrnula do materiálu aj odkaz na Európsky pilier sociálnych práv, aj na udržateľný rozvoj, konkrétne ciele v zmysle článku 3 tých, eh, teda ide o tie ciele udržateľného rozvoja a je podľa mňa aj veľmi dôležité navrhnúť, predložiť aj pozmenujúce návrhy. Ja sám som ich predložil 16, aby sme obmenili trošku ten text pôvodný. Jedným z tých pozmenujúcich návrhov je e, iný odkaz Eh, práve na tú stratégiu 2020. Niektoré tie ciele už nie sú aktualizované a ďalej nám ide samozrejme aj o zapracovanie cieľov plnej zamestnanosti, to som už povedal, tie sú v článku 3, v článku 9 zmluvy o fungovaní Európskej únie. No a potom, pokiaľ ide o tie iniciatívy, iniciatívy siete článok 4, tu navrhujeme preškolovanie a určité stimuly, pre pracujúcich, ktorí sú registrovaní na úradoch práce, potom dlhodobá zamestnanosť, zamestnanosť pre osoby s postihnutím, to je článok 14, no a potom možnosti e, dôstojného zamestnania. Potom je tu oblasť modernizácie, tam nám ide o posilnenie týchto miest e, verejných služieb zamestnanosti. No a tuto súvisí s technologickým rozvojom a s určitými zmenami, ktoré už dnes na pracovnom trhu prebiehajú. Ide o zmeny, ktoré e, v súčasnosti už zažívame a ja musím povedať, že ide o oblasť, ktorá vždy Európskemu parlamentu ležala na srdci, aby sme pred týmito zmenami na pracovnom trhu ochránili e, tých najzraniteľnejších. Samozrejme, E, verejnej služby zamestnanosti sa musia prispôsobiť, musia si zobrať to najlepšie z tých najlepších modelov, aby dokázali byť životaschopné v priebehu realizácie už uvedených zmien. No a vďaka tejto siete bez network dokážeme kvalitne zareagovať na problémy pracovných trhov, pretože po Európe Máme rozsiahlu nezamestnanosť, nezamestnanosť mladých. My si pochopiteľne uvedomujeme, že táto sieť má e, obmedzené možnosti. No a v neposlednom rade rozhodnutie komisie navrhnúť obnovenie potom po 7 rokoch, to považujem za adekvátne Možno, že by sme mohli ísť z toho alternatívneho riešenia, síce, že by sieť mala akýsi definitívny charakter a na druhej strane tá sedemročná lehota vytvára lepšiu príležitosť na to, aby sme diskutovali o výsledkoch, vyhodnotili ich, aby, sme, aby naozaj Európsky parlament sa mohol podielať na tejto práci, aby parlament mohol dohliadať na túto sieť ja som si teraz zvolil túto cestu a to následne po dialogu so zástupcami týchto služieb, týchto úradov z členských štátov. Oni naozaj mali záujem na tom, aby táto téma bola témou naďalej aktívnou na program Európskeho parlamentu. Ja viem, že aj sociálny výbor predloží svoje návrhy, aj iné výbory sa vyjadria. Myslím si, že to bude určite prínosom pre túto iniciatívu. Myslím si, že táto iniciatíva bude užitočná pre naše členské štáty. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči. Nasleduje výmena názorov, e, tieňoví správodajcovia, CPP e pani Skitedal. Veľmi pekne ďakujem. Srdečná vďaka pánovi Pizárovi za jeho prácu, naozaj vynikajúca práca. Táto sieť e, sa ukázala byť e, vynikajúcim spôsobom spolupráce. Sieť pomáha európskym občanom nájsť si dôstojnú prácu a takýmto spôsobom je sieť vynikajúcim príkladom toho, ako by EÚ mohla pomôcť e, k pridanej hodnote členským štátom, pokiaľ ide o pracovné trhy. Táto platforma kľúčovým spôsobom prispela k modernizácii a posilňovaniu PES. Sieť takisto posilnila kapacitu verejných služieb zamestnanosti, efektívnosť. A mm, to, to, to bolo dosiahnuté cestou benchmarkingu a mm, cestou výmeny dobrých postupov, aby sme naozaj dokázali využiť doposiaľ dosiahnuté výsledky. Skupina EPP by rada videla pokračovanie a ďalšie posilňovanie spolupráce. Určite, že existuje priestor na zlepšenie v rámci siete, ale myslím si, že uh, Naj, najväčším problémom bude meniaci sa, meniaci sa pracovné trhy. A táto skutočnosť musí byť predmetom riešenia. E, digit- e, pracovné trhy môže narušiť globalizácia, digitalizácia, môže dôjsť e, k, nezame- k vyššej nezamestnanosti a preto bude treba rekvalifikovať. nie, niektoré z víziev riešil už pán Pisaro, ale z nášho pohľadu by sme radi zdôraznili následovné body. Poprvé, treba treba odborné vzdelávanie, najmä pokiaľ ide o Treba pritom zohľadniť potreby podnikov, ďalej ďalšou výzvoj digitalizácia, ďalej otázka dopytu a ponuky na európskych pracovných trhoch a v neposlednom rade e, ide aj o spoluprácu s inými e, službami zamestnanosti. Teda ide o návrh správy, správa je veľmi dobre vypracovaná, ja sa teším na ďalšiu spoluprácu s vami, pán Pizáro, tešíme sa, tešíme sa samozrejme na spoluprácu a dúfame v zdarný výsledok. <clears throat> Veľmi pekne ďakujem pani Alieva Veli za Renew. Veľmi pekne ďakujem. Vystúpim po bulharsky. Vážená, vážený pán e, spravodajca, ďakujem veľmi pekne vám aj kolegom. Súhlasím s kolegami v tom, že Európske verejné služby zamestnanosti pomôžu modernizácii národných verejných služieb zamestnanosti a takýmto spôsobom sa nám podarí posunúť európsky rámec správy. Ja, ja vítam návrh pána spravodajcu zamerať sa na potreby, na aktívnu spoluprácu medzi sieťou a rozličnými zrostnými stranami. Zároveň vítam aj to, že sa treba zamerať aj na poradenské služby. Samozrejme, ja v tomto zmysle predložím aj pozmenujúce návrhy. E, treba ešte povedať, že e, spoluprácu medzi verejnými službami zamestnanostiami a ďalšími poskytovateľmi služieb ehm, treba posilniť na to, aby sme napomohli tým, ktorí hľadajú prácu. Práca európskej siete by mala pokračovať a verejné služby by ehm, mali mať, ehm, teda malo by v tomto smere dôjsť k väčšej efektívnosti, mali by sme mali by sme využívať e, už e, dobré postupy, mali sme pracovať na vzdelávaní. Myslím si, že, myslím si, že verejné služby by, by mali maximálnym spôsobom využívať nástroje, ktoré im núka digitalizácia. Napríklad e, mali by využívať databázy, mali by využívať databázy, ktoré sú akýmsi prepojením medzi uchádzačmi o prácu a zamestnávateľmi musíme zároveň e, podporovať tieto služby aj na národnej úrovni, aby sme vybudovali stočné kapacity, aby, aby pracovná sila mala náležité zručnosti, aby sme k dispozícii naše vybavenie a tak ďalej. Je dôležité e, skvalitniť aj, aj opatrenia na to, aby sme dokázali zmerať výsledky týchto programov, aby sme sa ubezpečili, že mm, verejné služby sú efektívne, že každý má z nich e, osoch a že e, nikto nezostal pritom vylúčený. Ja ale ne, ne, nepodporujem návrh, ktorý sa týka, e, teda návrh číslo 14. Tam je, tam je zoznam zraniteľných skupín Um, výmena dobrých postupov je veľmi dôležitá. Veľmi dôležitá, pokiaľ ide o posilňovanie európskeho sociálneho modelu a pokiaľ ide o posilňovanie rast, európskeho rastu. Európy, ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsednička, kolegyne, kolegovia, chcel by som poďakovať za prácu pánov spravodajcovi. Rád by som musel poďakovať, pretože vyvinul maximálne snahy zaintegrovať návrhy z prvej výmeny názor, názorov. Ja som hovoril o rovnosti mužov a žien, ako aj o sociálnej spravodlivosti. Ja by som bol rád, keby boli zúraznené tri body v návrhu na, na, na prvé. Ja navrhujem, aby mala svoje Eh, obmedzenia časové. No a, Uh, no a nejde tu o vytváranie eh, nejakého, nejakého stále, stálej entity, ale ide o umožnenie výmeny dobrých postupov. Ich hodnota sa bude kontrolovať každých 5 rokov rôznymi inštitúciami. Čiže je tu prikladanie významu eh, tej spolupráce. Eh, po druhé, eh, my chceme zdôrazňovať kvalitu poskytovaných služieb. No a mm, situácia sa mení, digitálna sféra, mm, rovnako sa prehlbuje chudoba vylúčených alebo najzraniteľnejších skupín obyvateľstva aj následkom technologických zmien, takže e, my si želáme, aby osobitná snaha bola prikladaná kvalite poskytovaných služieb, individualizovanému prístupu a vzdelávaniu personálu. Tie situácia je taká komplexná, že treba neustále e, poskytovať vzdelávanie pre ľudí, ktorí sú e, v tej prvej vlne. Rovnako treba, aby boli vždy aktuálna a mali vždy aktuálne informácie, vedomosti, aby tie služby poskytované boli čo najlepšie. A e, rovnako e, vzdelávanie, ktoré pripraví na zamestnanie a prácu v budúcnosti pre nás je e, dôležité, aby to bolo prepojené tiež s cieľmi ekologickej dohody, aby sa zohľadnili všetky dimenzie spoločnosti budúcnosti treba prehlbovať, respektíve zlepšiť poskytovanie a získavanie kvalifikácií. Ďakujem pekne, pani Zambeli. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážení kolegovia. Ja som si prečítala návrh komisie a súhlasím s tým, že by, že by posilnená spolupráca mala byť predlžená. Aj vo svetle štatistiky, ktoré sme dostali možno konštatovať, že máme pozitívnu skúsenosť a že, je, že musíme naďalej, naďalej pokračovať e, v spolupráci. E, myslím si, že nás čaká ešte veľa práce. Vychádzame z toho, že bude treba niektoré časti e, verejných služeb reformovať. V súčasnosti napríklad u nás pociťujeme, že tie služby, ktoré tieto úrady poskytujú, nie sú dostatočné. Je tu, je tu určitý nesúlad medzi, e, medzi dopytom a ponukou treba vedieť využívať samozrejme aj prostriedky, ktoré ponúka napríklad súčasný Európsky sociálny fond. Je veľmi dôležité, aby sme si vymieniali dobré postupy <clears throat> medzi všetkými členskými štátmi tak, aby tak, aby tak aby e, samozrejme aj tie štáty, ktoré musia zlepšiť svoju činnosť, mohli mať osoch z takejto výmeny dobrých postupov.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 Eh, návrh na formálnu spoluprácu medzi verejnými eh, mm, úradmi pre, pracovnými úradmi členských štátov, teda formálnu sieť, formálna sieť, ktorá by uľahčila eh, spoluprácu a bola by flexibilnejšia, pokiaľ ide o zamestnanosť, ale aj v oblasti teda vymieňania skúseností na základe porovnávania a preto sme naďalej presvedčení, že by bolo e, zmysluplné e, rozhodnutie predlžiť o 7 rokov, čiže do 31. decembra 2027. Charakteristická črta siete verejných e, pracovných úradov je zvýšenie efektívnosti e, týchto úradov E, to je e, život toho celého. E, líši sa to jednotlivými nástrojmi, ako pravidelné sebahodnotenie, napríklad hodnotenie schopností služieb zamestnanosti či organizácie, organizácie Európskych dní zamestnávateľov databázy či toto všetko dobre funguje. E, tá sieť e, je dobrým nástrojom pre podporu e, verejné služby zamestnanosti a podporuje to aj spoluprácu v Európe, ktorá je pre nás dôležitá. Chcem len zdôrazniť, že iniciatívy siete na efektívnosť aktivít musí prispieť pre vnútroštátne služby zamestnanosti. Čo sa týka e, pozmeňovacích návrhov, tak s väčšinou súhlasíme, hoci e, sú tu obavy ohľadom niektorých návrhov e, na formuláciu. Preto mám návrh na formuláciu, aby sa spolupracovalo s tretími krajinami. Spolupráca je vždy veľmi dobrá Ehm, prináša úspechy, prináša užitok, ale myslíme si, že to musí byť vnútorné rozhodnutie každého štátu, či e, chce spolupracovať alebo nie e, s týmito e, službami zamestnanosti tretích krajín. Podľa nášho názoru by to nemalo byť upravené legislatívnym aktom. Naše pripomienky, naše pozmeňovacie návrhy zašleme v rámci stanovenej lehoty. Ďakujem. Thank you very... Ďakujem veľmi pekne. Sa páči, e, spravodajca za GUE nie je prítomný, bohužiaľ ochorel. Takže lehota na predklonie pozmeňujúcich návrhov je 30. január a potom v rámci EMPL sa bude hlasovať 26. marca. Pán spravodajca, želali by ste si doplniť ešte niečo? Ďakujem veľmi pekne. Zo pár pripomienok k tomu, čo odznelo. Ďakujem za vaše návrhy, pripomienky. Sieť eh, eh, sieť sieť PES e, nezmení všetko vo všetkých krajinách. E, e, každá krajina musí postupovať za seba, tu ide skôr nejakú koordináciu. Ehm, my vytvárame nástroj a ukázalo sa, že ide o dobrý nástroj. Ukázalo sa e, počas tých šiestich rokov, že ľudia s tým majú dobré skúsenosti, že, sa, že, že dokážu čerpať z toho, čo bolo možno dobrým výsledkom, čo bolo horším výsledkom. My sme diskutovali s ľuďmi z rôznych členských štátov a myslím si, že sú spokojní Ehm, umožňuje im to napríklad získať lepšiu odpoveď napríklad na, na problémy ehm, migrantov, utečencov, ako ste hovorili. A takýmto spôsobom ehm, sa jednotlivé úrady učia jeden od druhého, ako, ako, ako postupovať aj v prípade rozličné, pri prípade takýchto skupín. A ja sa budem len tešiť samozrejme na vaše pozmenujúce návrhy. Ešte, uh, áno, teraz prebieha diskusia, či by malo dôjsť o predloženie na 7 rokov, alebo či by sme sa mali usilovať o stály systém. Z, zo strany parlamentu je lepšie nastaviť 7-ročnú lehotu. Dáva nám to väčšiu právomoc vstupovať do tejto diskusie. A kolegovia zo so siete PES mi povedali, že je to pre nich lepšie, a že takýmto spôsobom majú väčšiu viditeľnosť, povedzme, že môžu prísť medzi nás, diskutovať eh, o jednotlivých aspektoch. Myslím si, že, myslím si, že, ide, že, že ide o taký politický aspekt a že by sme mali o tom diskutovať, že ako postupovať. Ďakujem veľmi pekne. Teraz prezentácia komisie k trom delegovaným aktom. V prvom rade by som rada poďakovala pánovi Mersimu, ktorý cestoval až z Luxemburgu, aby prišiel sem medzi nás a predstavil nám tieto tri delegované akty. Samozrejme, e, štatistika je, je dôležitá, pokiaľ ide o tvorbu politiky a e, je to dôležité najmä z pohľadu sociálnej politiky. Ide tu o boj proti chudobe, nerovnostiam, ide o zlepšenie inkluzívnosti a na to všetko samozrejme, na, na to, aby sme vytvorili dobré politiky v tejto oblasti, potrebujeme dobré údaje a ja už v tejto chvíli odovzdám slovo pánovi Mercimu môžeme, môžeme diskutovať e, o týchto troch delegovaných aktoch následne po vašej prezentácii, ide, ide o viazočný program, ide, ide o premenné, ktoré sa týkajú e, prieskumu o pracovnej sile, potom ide o životný štandard. Takže nech sa páči, máte slovo. Thank you for giving us... Ďakujem, pani predsednička, ďakujeme za príležitosť prezentovať vám uh, prácu, ktorá bola odvedená doteraz e, v tejto téme a chcel by som sa poďakovať aj parlamentu vo všeobecnosti a spravodajcovi a tieňovému spravodajcovi, ktorí mm, spolupracovali so svojimi týmami na to, aby dosiahli e, toto rozhodnutie e, v rámci rámcového nariadenia do oktobra tohto roku. Takže ďakujeme za toto. Mm, takže ja urobím taký krátky úvod, ktorý pokrie tri delegované akty, pretože sú úzko prepojené. Dôvody, prečo sú tam, sú podobné. Hlavné nariadenie, e, ktoré sme nazývali JES, to znamená e, integrovaný e, integrované e, sociálne štati- európske sociálne štatistiky. Chceli sme tým e, vyslať pozitívny signál, takže sme to nazvali YES. To bolo prijaté v roku 2019 parlamentom a radou. Týka sa to e, hlavných štatistík v sociálnej oblasti. Toto nariadenie pokrýva zásadné elementy, ktoré sú každodennými, teraz sú každý deň v novinách, ide o zamestnanosť, chudobu, zdravie, sú e, teda úroveň e, vzdelávania a sú veľmi dôležité a zásadné pre sociálne štatistiky. Charakteristická črta tohto nariadenia je, že informácie sa zbierajú od domácnosti a od jednotlivcov. Nie sú to správne údaje, nie sú to informácie od a e, o teraz sú to informácie od a o domácnostiach a tiež máme jednotnejší rámec pre 7 predtým nezávislých štúdii, e, štúdia e, pre, pre e, prácu, príjem, spotrebu zdravia, teda prieskum o celoživotnom vzdelávaní, využívanie IKT domácnosťami a využitie času. Všetky tieto štúdie vlastne sú simultánne pokryté týmto nariadením. Prečo E, komisia predložila toto nové nariadenie. E, možno e, je vhodné pripomenúť, že tie prieskumy, o ktorých sme hovorili, sú navrhnuté, boli navrhnuté postupne a časom, keď vznikla potreba počiatkom 90. rokov, čiže boli e, prispôsobované situácii a potrebám e, svojej doby, ale e, mohli, by, mohli len čiastočne reagovať na evolúciu e, e, v oblastiach, ktorým sa venovali. A máme silné dopity, e, predovšetkým e, v kontexte semestra, európskeho semestra, ktorý e, sa e, zaoberá e, sociálnymi informáciami, potom Európsky pilier sociálnych práv, to je scoreboard e, tohto piliera, 80-90% e, e, vychádza z údajov, ktoré pochádzajú z týchto prieskumov. Potom nový, nové politické priority komisie, čo je ekonomika, ktorá pracuje pre ľudí. To tu tiež budú potrebné e, informácie e, e, potom cieľa udržateľného rozvoja a viaceré sociálne scoreboardy, ktoré vypracová komisia. Čiže túto je veľký dopyt užívateľov. IS sa zameriava na integrované na integrovanie zberu údajov ako reakcia na politické potreby a technické dôvody E, tu nebudem zachádzať do podrobností, táto integrácia umožňuje riešiť e, tie isté e, kategórie ľudí v rámci celého zberu údajov. Inými slovami, nie sme už obmedzení nejakým silom, nejakým silovým pohľadom jednotlivca, ale máme prierezový e, prehľad o situácii e, v jednotlivých domenách. Toto nariadenie e, tiež bude fungovať rýchlejšie. Životné podmienky a takéto údaje tam to je trošku ťažšie. Zlepší to porovnateľnosť, predovšetkým v oblasti zamestnanosti, zvýši pokrytie tém, E, ktoré sú pokryté sociálnymi štatistikami a e, treba pripomenúť, že mm, a bude pripomínať, že musíme byť flexibilní v budúcnosti a musíme sa prispôsobovať budúcim politickým e, dopytom a požiadavkám a tiež sme chceli mať kontrolu chceli sme mať pod kontrolou záťaž na respondenta pretože tie podeli respondentov sú tiež problémom. Tuto v abecednom e, poradí sú tri slajdy so všetkými domenami, ktoré sú pokryté toto legislatívou. Nebudem ich všetky čítať, ale chcel by som e, vyjadriť dva komentáre. Poprvé, že je tu viacero nových alebo veľmi obnovených tém, tém, ktoré sú e, upravované v tomto nariadení. E, napríklad e, teda ochorenia potom budeme mať lepšie informácie o migrantoch a o pozadí migrantov vrátane druhej generácie potom postihnutia. Ďalšia novinka je, že budeme zbierať údaje o E, starostlivosti o e, starších e, ľuďoch, potom o prerušení vzdelávania, o problémoch s ubytovaním, vrátanie informácií o bezdomovcoch, pokiaľ to bude možné, o medzigeneračným prenosom výhod a nevýhod, o hmotnej deprivácii. Ehm, o tomto máme veľa nových elementov, ktoré dáme e, e, v kontexte hmotnej deprivácie o e, prechodnom odchode do dôchodku, o kvalite života, o zlúčení pracovného a rodinného života, o využití služieb, vrátane služieb starostlivosti a služieb pre nezávislé žitie. Čiže je tu celý rad nových tém, ktoré sú prítomné v tejto legislatíve a sú pomerne nové. Druhý bod, ktorý chcem pripomenúť, že krása e, štatistik spočíva v tom, že môžeme virtuálne prekročiť, e, teda skrížiť ktorýkoľvek rozmer s iným. Čiže keď hovoríme o postihnutiach, tak môžeme mať informácie o postihnutiach a o trhu práce, teda e, o ľuďoch či sa na trhu práce zaobchádza s ľuďmi s postihnutiami rovnako ako s ostatnými potom, alebo napríklad e, postihnutie a vzdelávanie, postihnutie a príjmy, príjem, postihnutie a iné e, fenomény, e, ktoré budeme merať. To isté pre migrantov, integrácia migrantov, migranti na trhu práce, migranti v oblasti vzdelávania, to isté pre rody, pre vek. To znamená, že sme chceli v tejto analýze e, zistiť elementy diskriminácie, ku ktorým môže dochádzať, e, a teda dali by sa e, zobjektívniť nejakým spôsobom. Teraz, po tom, čo som odprezentoval hlavný akt, tak prechádzam k, k tejto maličkej pyramíde, kde vidíte, že sme sa snažili rozlišovať medzi tým, čo musíme zbierať a akým spôsobom by sme to mali zbierať. Čo musíme zbierať je definované v nariadení ako takom v EISS, e VIES, a takisto v delegovanom akte. E, uvidíme e, na, na, naplánovanie a počet premenných a akým spôsobom sa zbierajú tie údaje, to je skôr technická otázka, pre vykonávacie akty a to tiež prebieha. Čiže o čom tu hovoríme, to je tá druhá vrstva, to zahrania plánovanie, počet a názov e, premenných. Čiže tu e, máme tri delegované akty pred sebou, ako som povedal, jeden o plánovaný, jeden o počte a názve e, premenných pre doménu E, pracovnej sily a potom e, domena e, životných podmienok a príjmu. Potom máme 5 technických vykonávacích aktov, ktoré boli prijaté komisiou v súvislosti s článkom 7 nariadení. Tam ide o správy o kvalite, technické elementy, pracovná sila, technické detaily o nezamestnanosti a o životných podmienkach Delegovaný akt o viacročnom e, plánovaní e, je založený na článku 5 e, v rámcového nariadenia a chce flexibilne naplánovať domény, ktoré budú pokryté štatistickým zberom údajov pre budúcich 8 rokov. Má to flexibilne upraviť E, zber údajov, ktorý neprebieha každoročne. Čiže má sa naplánovať, e, majú sa naplánovať domény pre najbližších 8 rokov flexibilne a domény a moduly, ktoré budú implementované pre zber údajov, ktoré nie sú každoročné, predovšetkým pre doménu trhu práce e, LFS, a e, životné podmienky. Takže taký mierny prístup máme k týmto dvom prieskumom, aby sme na jednej strane znížili záťaž, ale aby sme zároveň pokryli viac domén. To znamená, že nie všetky otázky sú kladené systematicky každý rok, predovšetkým keď sú viac štrukturálne, aby sme mali dosť priestoru každý rok. Takže sme e, vytvorili e, taký rotačný systém týchto modulov tento, e, toto viacročné plánovanie teda umožní e, vám, užívateľom, aby ste mali globálny prehľad o tom, čo e, príde, aby ste a vedeli, čo možno očakávať a kedy, teda aké štatistické informácie môžete očakávať a kedy. A takisto to umožní výrobcom, Národným štatistickým úradom a Eurostatu, aby anticipovali a zvládali záťaž zberu údajov, Eh, ktorým budú, eh, ktorému budú čeliť. Eh, keď hovorím o flexibilite, budeme trvať na tom, že toto nariadenie, toto rámcové nariadenie nám umožňuje pravidelne revidovať viacročné, plán, teda viacročné plánovanie, aby sa zohľadnili trendy alebo, trendy alebo nové témy, ktoré budú požadovať, ktoré budú požadovať užívateľia flexibilným, e, e, prispôsobivým spôsobom. Druhý delegovaný akt, ktorý máte pred sebou, je delegovaný akt, e, ktorý sa týka počtu a názvu premenných v domene pracovných síl na základe článku 6 nariadenia JES. Trošku nás zaskočil čas. V, tejto, v tomto štádiu sme navrhli pokryť v tomto delegovanom akte len Eh, hlavnú eh, doménu eh, pracovná sila a potom doménu, ktorá bude implementovaná, modul 2021 o migrantoch a toto bude doplňované postupne, kým bude definovaný celý súbor údajov do roku 2022 Eh, očakávame, že predložíme delegovaný akt o eh, pracovných zručnostiach, eh, ako aj 2020 koncom tohto roka delegovaný akt pre teda pracovné zručnosti a 23 dôchodky a očakávania, teda účasť na trhu práce. E, koncom tohto roka, pravdepodobne v novembri. Čo sa týka tretieho delegovaného aktu, ktorý máte pred sebou, počet a názov e, pri e, premenných pre príjem a životné podmienky, teda túto doménu, tu máme tiež postupnú implementáciu na teraz máte pred sebou hlavnú doménu, ktorá bude implementovaná 2021, ako aj modul, ktorý bude implementovaný v 2021. To sa týka detí, predovšetkým zdravia, ehm, deprivácie a ich situácie ehm, v zmiešaných rodinách. Tento delegovaný akt bude doplnený koncom tohto roka, niekedy v novembri, delegovaným aktom, ktorý bude pokrývať rok 2020, um, e, zaoberajúci sa zdravím vo všeobecnosti, kvalitou života a sociálnou participáciou. Okrem toho, tento rok e, dostanete ešte dva delegované akty. Jeden sa zaoberá e, doménou vzdelávania, celoživotné vzdelávanie, štúdia o vzdelávaní dospelých, e, ktorá bude ukončená 2022 a jeden delegovaný akt týkajúci sa využívaním e, e, informačných technológií v domácnostiach. To bude implementované v roku 2021. A to, to, toto nariadenie by ste mali dostať v júni tohto roka. No, takže to bol môj stručný úvod a ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Takže sú nejaké otázky? No, pán Angels, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán Merci, za vašu prezentáciu. Naozaj som ocenil, že ste poskytli informácie o údajoch, um, o um, um, postihnutiach to je eh, zahrnuté v prieskumoch o pracovných silách, pretože lepšie identifikujeme bariéry a diskriminácie, ktorým čelia ľudia s postihnutiami na trhu práce. A len som chcel pripomenúť, že toto tiež dosiahol Európsky parlament počas eh, rokovaní, aby údaje o eh, postihnutiach boli v každej štúdii, pretože to ma teší, pretože v roku 2017, keď OSN mm, prehodnocovali, ako Európska únia implementuje dohovor EÚ pre práva e, ľudí s e, postihnutiami, tak e, bolo kritizované, že nemonitorujeme, nemonitoruje, nemonitorujeme riadne situáciu ľudí s postihnutiami. Som rád, že to tam teraz máme. Takže to je len taký, len taký malý technický návrh, technická pripomienka pre Eurostat, aby v budúcnosti bol zahrnutý e, minimálny e, e, zdravotný modul, ktorý pozostáva z troch premenných, ale ako viem, Eurostat bude aplikovať len dve z týchto poremenných. To je technická pripomienka a taká všeobecnejšia pripomienka, ktorú chcem vyjadriť je, že mm, ide o štatistiky o na platformách. Ako viete, komisia pani von der Leyen, predovšetkým komisár Schmidt chce riešiť problém e, pracovníkov na platformách, takže je to veľmi dôležité pre každého, aby mal primeraný štatistický materiál tak rýchlo, ako to len bude možné, ani až o niekoľko rokov, lebo toto je téma, ktorú chcem riešiť <clears throat> čoskoro. Takže to je otázka, ako e, máte naplánované e, aby, boli viac, aby bolo dispozícii viac údajov o pracovníkoch o, na platformách. Ďakujem pekne, ešte niekto ďalší? No tak možno len pár pripomienok z mojej strany. Bola to veľmi zaujímavá eh, rozpráva o všetkých eh, službách a zhromažďovaní údajov. Eh, prekrývajú sa tiež s našimi prioritami a výzvami, ktorým čelíme, čo sa týka zamestnávania sociálnych politík. Ja veľmi vítam, že rámcové nariadenie buduje cestu pre rozvoj nových metodológií a hovorí o konkrétnych častiach populácie, hlavne tých, ktoré sú najzraniteľnejšie a sprístupňuje štatistické údaje a produkuje dáta ako na úrovni zodpovedným spôsobom a nakladovo efektívne, pretože to nám umožní lepšie identifikovať oblasti, ktoré najviac to potrebujú a preto môžeme prostriedky pridelovať efektívnejšie. Mne sa tiež páči, že vy v podstate zhromažďujete údaje z domácnosti a nespoliehate sa len na štatistiky, ktoré poskytujú vlády z členských štátov, pretože musím povedať, že nevždy myslím, že sú spolahlivé. Teraz za to máte veľké plus. A rovnako som si všimla v delegovaných aktoch a programoch je téma modelu ad hoc pre 2026. Blízko musí byť identifikovaný v neskorších fázach a máme možných kandidátov na modul k pracovným podmienkam, právam a sociálnej ochrane pre zamestnancov platformiem, nové formy zamestnávania spojené s hospodárskym rozvojom, pretože zhromaždenie kvalitných údajov na tieto aktuálne témy by bolo veľmi užitočné na účely politiky. Ďakujem pekne. A teraz sa vám dám slovo. Merci. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, za to, že ste spomenuli NAC a regionálnu dimenziu. Ja som na to zabudol, ale to je tiež veľký e, pokrok, ktorý sme dosiahli hlavne pre životné podmienky. Dosahujeme diverzitu, teritoriálnu diverzitu. Dúfam, myslím, že lepšie a podarí sa nám poskytovať lepšie informácie vzhľadom na reálnu situáciu občanov a ďakujem vám tiež za dôveru, ktorú ste nám dali ohľadom údajov, ktoré vytvárame. My sa snažíme respektíve zákonovšie vyplýva naša nezávislosť a všetky naše snahy sú zamerané na poskytovanie reálnych informácií o zodpovedajúcim skutočnosti. No a čo sa týka postihnutí a ľudí s postihnutím, myslím, že je veľký úspech Hm, to treba pripísať tomuto parlamentu za to, že to zavedli do prieskumu o hm, pracovných sílach. Myslím, že to je dobrý pokrok smerom k lepšiemu opisu situácii je ľudí s postihnutím, ale my nie len budeme mať viac informácií o postihnutiach, ale budeme mať tiež informácie a viac informácií o všetkých ostatných eh, medziach eh, vzdelávanie, zdravie, príjem a tak ďalej. Takže je eh, to vyváženie medzi kvalitou eh, a množstvom informácií, ktoré môžeme zhromaždiť a na tými požiadavkami momentálne dve z troch premených zo zdravotníckého modelu boli zavedené a uvidíme, či to bude dostatočné a myslím, že minimálny zdravotný modul to je blok, ktorý má dobré dôvody, aby zostal spolu. Zatiaľ sa nám to nepodarilo, ale v každom prípade to bude dôležitá otázka, no a čo sa týka zamestnancov platformiem, tak eh, je to tiež, eh, patrí to k jedným z priorít a problém, alebo teda problém, my musíme najskôr vykonať štúdie realizovateľnosti, pretože ten jav je nový a existujú tu problémy s identifikáciou toho, čo to je práca pre platformy, pri identifikácii platformiem a zamestnancov, ktorí súvisia s týmito platformami. Takže my sa momentálne snažíme vykonať štúdiu realizovateľnosti, ktorá by sa mala uskutočniť v roku 2022, na to, aby sme najskôr zhromaždili údaje mimo tejto legislatívy na základe nejakých gentlemanských dohôd, ale myslím, že vo viacerých krajinách tu obavy z platformiem a dúfam, že sa nám podarí presvedčiť mnoho krajín, aby sa zúčastnilo Takže venujeme sa tomu, ako, ako ďalším štúdiám realizovateľnosti, ktoré sa pripravujú. Ale táto je veľmi dôležitá, len pre vašu informáciu. Uskutoční sa štatistická konferencia, ktorú zorganizuje Eurostat, Eurostat na tejto tému, tak aby to pomohlo pochopiť lepšie situáciu zo štatistickej perspektívy. Vy ste samozrejme všetci vítaní, aby ste sa zúčastnili. tejto konferencie. Ja myslím, že máme ešte jednu otázku. Pani Rafalská, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu. A ďakujem tiež za všetky informácie. Moja otázka sa týka konzultačného postupu boli delegované akty konzultované s národnými expertami, ktorí zodpovedajú za národné štatistiky. Máte prijali ste nejaké príslušné kroky, vy hovoríte o nových témach, ako napríklad migrácia, bývanie, ľudia s postihnutiami. No a medzi novými témami sú aj také oblasti, kde len veľmi ťažko sa získavajú údaje, údaje, ako napríklad bezdomovectvo. Vy ste hovorili, že sa môžu objaviť problémy. Ja ako príklad môžem citovať a uviezť, že každé dva roky v Polsku sa ehm, bezdomovci jednoducho spočítajú a tým máme relatívne presné údaje o tom. Ja by som sa teda rada spýtala, ako chcete tieto údaje získavať. Okrem toho je ešte iná oblasť, ktorá je komplikovaná. A to sú napríklad celé služby alebo služby starostlivosti napríklad v rámci rodiny. Ďalej otázky migrácie. To sú všetko dôležité otázky, pretože my musíme reagovať na potreby sociálnej politiky a povedzte mi prosím tiež, či dnes, kde úroveň digitalizácie je pomerne vysoká, možné postúpať rýchlejšie, pretože máme pocit, že my dostávame údaje pomerne neskoro. Je tu veľký časový posun. Pán Mersi, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za tieto otázky. Čo sa týka služieb, ktoré sa poskytujú v rámci rodiny, poskytujú, eh, poskytujú napríklad mladšia generácia starším, alebo naopak, tak eh, Máme moduly, ktoré zaoberajú starostlivosťou, starostlivosťou o deti a starších členov rodiny a vieme, že tento jav je oveľa viac výrazný v niektorých krajinách ako napríklad Polsko a treba to uznať ako jav, ktorý nie je inštitucionalizovaný v porovnaní s inými krajinami napríklad. Takže toto zohľadňujeme čo sa týka všeobecnej pripomienky, ako postupujeme s národnými zástupcami a expertami, my v oblasti štatistik tradične príjmame, navrhujeme toto nariadenie, ktoré rozhodne parlament a rada a potom je na členských štátoch, aby implementovali zhromažďovanie údajov. My teda samozrejme e, pripravíme to hlavne po dohode s členskými štátmi, ale informácie dostávame od členských štátov. No a čo sa týka bezdomovectva, tak e, je to skutočný problém. My si to veľmi dobre uvedomujeme. Tú tému. My sme sa snažili s týmto nástrojom, ktorý tu máme, nejaké riešenia, pýtame sa retrospektívne otázky ľudí, ktorí sú v prieskume, no a už z definície no, s domovcami sa nerobia rozhovory, e, pretože máme na nich ľahký dosah, takže potrebujeme iné nástroje a prieskumy, by sme ich oslovili, ja som veľmi rád a ja viem, že v niektorých krajinách sa robí e, spočítanie týchto ľudí, ľudí v tejto situácii. Rád by som povedal, že si to vyžaduje úplne iné metódy ako prieskumy. Konkrétne vyžaduje si to spoluprácu s asociáciami, charitatívnymi organizáciami na to, aby sme vytvorili zoznamy ľudí, ktorí sú v tejto situácii na jednej strane a na druhej strane a to je problém bezdomovectva, že nie je to obmedzené na počet ľudí, ktorí žijú e, v uliciach. Práve naopak, mnohí ľudia sú v situácii bezdomovectva, ktorí žijú ako dočasne riešené s rodinami alebo priateľmi alebo v nejakých inštitúciách, ale tí musia byť tiež zachytení tom spočítavaní sa zaoberá bezdomovectvom, takže si to vyžaduje rôzne metódy a iné metódy ako prieskumy. No a mm, na prieskum, mm, nie, neznamená to, že nie je dôležitá téma, ale už toto nariadenie, táto regulácia sa snaží dať aj informácie o tejto téme. No a čo sa týka digitalizácie, snažili sme sa zlepšiť časy spracovania údajov a to podstatne vďaka už tu prístupov k administratívnym údajom. Dúfam, že sa nám podarí e, jeden rok hľadne životných podmienok, čo je veľmi, veľmi výrazné, čiže budeme mať e, údaje e, a dáta o rok skôr a my vyzývame tých členské štáty, aby používali nové nástroje a techniky, ktoré sú teraz v dispozícii. My sme spustili štúdie realizovateľnosti no, dvoch prieskumov, ktoré sú veľmi náročné pre respondentov. Jeden sa zaoberá spotrebu a druhý použitým časom. My sme lepšie využili tieto zariadenia na to, aby sme vedeli, čo ľudia robia alebo kúpujú samozrejme s ich povolením pri dodržiavaní e, všetkých zásad ochrany súkromia ľudí, na to, aby sme lepšie vedeli, čo robia, čo nakupujú, na to, aby sme, aby to išlo rýchlejšie, ale samozrejme sme konfrontovaní, alebo teda musíme dodržiavať GDPR a ochranu súkromia v tomto kontexte. Myslím, že to je z mojej strany všetko. Myslím, že aj z našej, našej strany je to všetko. Ďakujeme veľmi pekne za vašu prezentáciu a za to, že ste zodpovedali všetky naše otázky. A dúfam, že sa čoskoro opäť stretneme, pretože budeme potrebovať údaje na to, aby sme mohli e, prijímať e, zodpovedné rozhodnutie. Takže opäť ďakujem. Ďakujem aj vám, kolegyne a kolegovia a uvidíme sa zajtra o 9.00. Ďakujem.